Prosím, e, začneme naše rokovanie a pýtam sa, či môžeme teda postupovať podľa programu rokovania. Áno, dobre, môžeme. O oznámenia predsedajúceho. Myslím, že vlastne žiadne nemám, žiadne osobitné oznámenia na dnešok, takže vynecháme bod 2, ak tu nie je žiadny poslanec, ktorý by k tomu chcel niečo dodať. Bod 3 E, schválení zápisnice stretnutia, minulého stretnutia. septembra to bolo zasadnutie 13. decembra a 10. januára. Môžeme schváliť tieto, túto, tieto zápisnice? Áno. Vidím, že nikto nenamieta. Správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. Blížime sa ku koncu e, mandátu, tak preto prebieha veľa medziinstitucionálnych rokovaní. A my sa snažíme ich dokončiť. Jednak je to rovnováha medzi pracovným a súkromným že životom, potom e, Európsky pracovný úrad, potom sociálne, e, systém sociálneho zabezpečenia, ochrana zamestnancov pred rizikami e, súvisiacimi s karcinogénmi a mutagénmi, potom nariadenie vytvárajúce spoločný rámec pre európsku štatistiku, ale s tým sme sa zaoberali už dnes a dosiahli sme výsledok a smernica o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkách. Dávam slovo spravodajcom, ktorí tu prípadne sú, len aby nás stručne oboznámili. Pán Kása, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne počas posledného trialógu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom boli teda preskúmané možné e, možnosti a predsedníctvo e, informovalo, že členské štáty e, príjmajú dvojmesačnú latenú neprenosnú materskú dovolenku a bude to platené vo výške nemocenskej dovolenky. Tak sa dostávame späť k názoru komisie. Tam sa vyzývajú členské štáty, aby e, e, išli až na úroveň materskej dovolenky. Potom diskusia o tom, kto má nárok na takúto rodičovskú dovolenku, e, dĺžka zamestnania, kvalifikácia a tak ďalej. Tém Európskeho parlamentu vyjadril flexibilitu, pokiaľ ide o právo na štvormesačnú rodičovskú dovolenku e, podmienenú jednoročným e, pracovným pomerom. E, takže to je to isté ako v prípade 10-dňovej rodičovskej dovolenky a to nebolo teda v tom pôvodnom návrhu rady v decembrovom koreperi. Zajtra popoludní sa bude konať ďalšie rokovanie a predpokladám, že to bude posledný trialóg. Mám dobrý pocit, že budeme schopní dospieť k dohode, pokiaľ ide o tie zvyšné otázky, ktoré ešte nie sú tak zásadné. Takže e, dúfam, že vám e, budem môcť oznámiť pozitívne výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa šťastia. A budem tam, aby som vás podporila. Európsky pracovný úrad e, Pán, Len, pani eh, Leners, pán eh, Lenes práve prichádza, vy ste boli eh, v tej pravej chvíli tu na ceste sem, takže môžete nám dve-tri minútky porozprávať o tomto pracovnom úrade Európskej únie, ako sa to vyvíja. Máte slovo, ďakujem. a myslel som, že keď budem hovoriť o, po Davidovi Kazovi, že budem mať viac času, aby som sem prišiel. No dobre, ale v každom prípade ďakujem vám. 20. novembra sme o tom e, hlasovali. Veľká väčšina vo výbore e, EMPL bola za a veľ, dobrá väčšina je na plenárnom zasadnutí e, po tom, ako bol teda spochybnený ten mandát. Parlament, rada aj komisia majú v tomto dobrú spoluprácu. To je taký príklad. A len po 8 hodín e, po e, hlasovaní sme mali prvý trialóg e, s rakúskym predsedníctvom a rumunské predsedníctvo už tam bolo prítomné a prebehli už niektoré trialógy predtým. Druhý a ten prvý pod rumunským predsedníctvom 8. januára, tretí dialog minulý týždeň v Štrasburgu 15. januára a Budeme mať ďalší trialóg zajtra večer tu v Bruseli, takže pracujeme veľmi konštruktívne a posúvame sa dopredu pomerne e, dosť rýchlo, ale sú niektoré dôležité otázky, e, najmä e, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti. A dúfam, že aj tam sa dopracujeme skoro k výsledku a potom spoločné inšpekcie. Aj tam ELA e, to bude koordinovať, e, takže e, urobili sme veľký pokrok a snažíme sa pochopiť jedna strana druhú, čo presne chceme, takže dúfam, že urobíme pokrok. Sú niektoré otázky, ktoré sú ešte stále na stole, ale postupujeme v nich napríklad zmierovanie a mediácia zo strany ELA, e, štruktúry vedenia, riadiacie rady a skupiny zainteresovaných strán a potom e, tam sme ešte nedospeli k dohode, takže zajtra začneme diskutovať o Eurese, akú má rolu v rámci tohto úradu a to v súvislosti s narušeniami na pracovnom trhu a e, s príslušnou e, platformou. A potom 29. E, januára, 5. februára máme ďalšie trialógy naplánované, takže máme intenzívny program a nebolo by to možné bez podpory rumunského predsedníctva a bez podpory našich politických kolegov a zamestnancov aj sekretariátu výboru EMPLO. Chcem všetkým poďakovať a ten konstruktívny pokrok e, myslím, že nám umožní, aby sme ukončili túto správu e, ešte v tomto mandáte a to by bolo veľmi dobrá správa a odrážalo by to takisto aj ambíciu, ktorú my ako parlament máme e, v prípade tohto konkrétneho spisu. Takže som naplnený dôverou a optimizmom, že sa to podarí a to je v podstate v slučnosti všetko. Ďakujem veľmi pekne Máme tu koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, to je ďalšia téma. Pán Balaš tu nie je a nie je tu nikto ďalší, kto sa chce ujať slova, zdá sa. Ale vieme, že toto je niečo, kde už začali trialógy a vrátime sa k tomu v forme správy na tom pôde tohto výboru a riziko e, vystavenia karcinogénnym a mutagénnym látkam v práci. To je vlastne tretí, tretí bač, e, tretia šarža, tak povediať. A tento týždeň bude o tom trialóg. Laura Agia tu nie je, podľa toho, ako, vi, ako vidím. A máme tu návrh nariadenia na spoločný rámec pre európsku štatistiku ďalšia téma a to bolo e, riešené dnes a dospeli sme k dobrému záveru. Dokončili sme, možno nie formálne, ale vecne, ešte niekoľko e, podpisov tam chýba, ale to je, to je jediné, čo chýba potom smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach Eh, pán eh, eh, Pán Calvé Jambon je spravodajca, ale necíti sa dobre, takže tu dnes nie je. Ale môžem povedať, že sa tu uberáme dobrým smerom, pokiaľ ide o predvídateľné pracovné podmienky a aj predsedníctvo už nám pomohlo urobiť pokrok smerom k dobrému výsledku. takže Teraz by som chcela privítať všetkých a e, privítať e, rumunského ministra e, práce a sociálnych záležitostí pána Dudaja. Môžete nás informovať o programe vášho predsedníctva. Nie príliš obšírne, aby sme potom mohli čas ešte na otázky. A Mali sme takú mini diskusiu. Dúfam, že vám to takto vyhovuje. A, takže začneme koordinátormi jednotlivých z eh, politických skupín a potom tými, ktorí nemajú funkciu koordinátora. Takže eh, srdečne vás vítam. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Eh, tie posledn- počas tých posledných veľmi intenzívnych mesiacov pred voľbami to, čo dosiahneme spoločne, je e, dôležité aj preto, ako budeme schopní mobilizovať občanov Európskej únie, aby sa zúčastnili týchto veľmi dôležitých volieb. Ešte možno dôležitejších než e, od samého začiatku. Takže prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za, poďakoval za tieto úvodné slova a milé privítanie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 12 rokov po vstupe do EÚ 1. januára 2019 preberáme ako krajina na 6 mesiacov predsedníctvo. Príprava, ako aj priebeh tohto mandátu sú pre nás národnou prioritou. Pre Rumunsko predsedanie v rade znamená osobitnú príležitosť, príležitosť preukázať, že dodržiavame európske hodnoty, že zastávame európske hodnoty a môžeme vďaka tomuto predsedaniu aj zdôrazniť, e, aký pre nás má význam európsky projekt a tiež môžeme prispieť k jeho konsolidácii. Zachovanie jednoty európskeho projektu, ako aj integrita európskych politík na prospech európskych občanov. Toto je našou strategickou métou o ktorú sa budeme snažiť počas celého predsedníctva. Som veľmi rád, že vám dnes môžem predstaviť všeobecné ciele a priority rumúnskeho predsedníctva, rovnako ako špecifické priority v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, teda čo plánujeme v najbližšom pol roku k všeobecnému prístupu rumúnskeho predsedníctva. K tomu by som chcel povedať následovné. Chceme sa zamerať na európskych občanov, na ich potreby, na ich obavy. Radi by sme postupovali realisticky, pragmaticky, ale aj ambiciozne. Ten realizmus. Chápeme, že naše predsedníctvo sa deje v čase, ktorý nie je úplne pozitívny, prebiehajúci Brexit, chystajúce sa v obrovského parlamentu, prebiehajú diskusie o budúcnosti EÚ. V Sibiu sa chystá takýto summit a tiež prebiehajú aj diskusie o novom väzočnom finančnom rámci. E, z uvedeného vyplýva, že je potrebná e, potrebné e, prejaviť spoločnú politickú vôľu. Mám na mysli teda členské štáty sú skupené v Rade, ako je Európsky parlament. Zároveň ambicioznosť, lebo chceme byť naozaj účinný, dosahovať reálne zmeny v jednotlivých prioritných e, témach a my dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť výsledky, ktoré budú hmatateľné pre, pre občanov EÚ. Máme tu jednu prierezovú tému, na ktorú sa chceme zamerať a to je budúcnosť Európy. A dúfame, že summit plánovaný na 9. mája tohto roka v Sibiu, že tento summit bude dôležitým krokom ku konsolidácii európskeho projektu. Priority nášho predsedníctva sa dajú rozdeliť do štyroch pilierov. Prvý a konvergencie, e, druhý pilier Európa bezpečnosti, tri Európa ako globálny aktér a štvrtý pilier Európa spoločných hodnot. Európa konvergencie a spoločných hodnot. Tu ide o otázky zamestnanosti a sociálne otázky. A je tu naozaj široká paleta víziev. Ide o oblasť, ktorá má priame prejavy, ktorá sa priamo týka európskeho občana. Je teda o európsky pilier sociálnych práv, Budeme sa snažiť dosiahnuť spravodlivé pracovné podmienky, lepšie zapojenie sociálnych partnerov. Budeme sa snažiť podporovať mobilitu pracujúcich. Toto je naďalej kľúčový prvok pre fungovanie vnútorného trhu a rovnako je to aj reakcia na, demografické zmeny v členských štátoch. Rumunské predsedníctvo teda chce posilniť princíp mobility pracujúcich ako motor rastu a konkurencieschopnosti na vnútornom trhu. Samozrejme, práca na čierno, stále eh, je potrebné skoncovať, je potrebné bojovať s podvodmi a preto potrebujeme na európskej úrovni nejaký orgán, ktorý by mal prinášať pridanú hodnotu a mal by umožňovať prístup občanov k národným správam, mal by garantovať slobodný pohyb eh, osôb a teda mobilitu za férových podmienok. Chceme, aby pracujúci, ktorí sú v pohybe, mali chránené svoje práva a preto chceme dosiahnuť efektívnu spoluprácu členských štátov v tejto oblasti. K legislatívnym prioritám pokúsime sa uzavrieť rokovania s parlamentom o nariadení na vznik pracovného úradu, úradu e, práce, Mm, bolo by dobré, keby sme sa ako legislatóri zblížili a v trialogu našli riešenia na body, kde síce máme rovnaké ciele, ale líši sa e, náš názor na cestu k ich dosiahnutiu tak, aby sme túto tému mohli uzavrieť čo naskôr, aby naozaj téma zamestnanosti bola pokrytá orgánom, úradom, inštitúciou, ktorá bude prinášať našim občanom ochranu. A teraz koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. E, Znova sa vraciam k slúbenému realizmu. Chceme e, sa pohnúť vpred v rokovaniach s parlamentom, chceme uplatňovať proaktívny prístup, aby sme tieto rozhovory mohli v najvyššom čase uzavrieť. Ide o legislatívny návrh, ktorý obsahuje mnoho citlivých oblastí a preto sa chceme pokúsiť celé to riešiť tak, aby záujmy občanov, aby sa tieto naozaj odrazili v tom konečnom výsledku. V Bukurešti zorganizujeme v tejto súvislosti e, konferenciu na tému mobility pracujúcich. E, e, teda chceme takto prispieť k dosiahnutiu vyváženého trhu práce, väčšia miera bezpečia a mm, zabezpečenia pri práci e, teda ochrana mm, zdravia na pracovisku. E, toto je mm, jedným z kľúčových oblastí našej politiky zamestnanosti je to teda dôležitá súčasť organizácie pracovných procesov, tak aby sme sa vyhli um, nejakým prerušeniam uh, práce. Um, ktoré je naozaj dôležité, aby jednotlivé pracovné postupy mohli uh, prebiehať neprerušene a plynule. Zaumienili sme si hovoriť o transparentných a zodpovedných uh, pracovných podmienkách, rokovania o nich uzavrieť, pretože to priamo vplýva na pracovnú silu a produktivitu. Zase raz ide o tému, e, kde legislátori nie sú nevyhnutne toho istého názoru, ale spoločným cieľom je dopracovať sa k takému výsledku, ktorý poskytne dostatočnú ochranu pracujúcim. Rumunské predsedníctvo chce tiež uzavrieť rokovania v súvislosti s návrhom na zmenu smernice o ochrane e, pracovníkov pred karcinogennými a mutagennými látkami. Ide teda o e, tretiu tranžu. E, ide teda o zdravie nášho obyvateľstva a keďže doterajšie rozhovory prebiehali konštruktívne, dúfame, že aj túto tému budeme schopní počas nášho predsedníctva uzavrieť. Ďalej. Mm, sa chceme pokúsiť o závery rady v súvislosti eh, s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci. Ďalšia konferencia, ktorú plánujeme, tá sa týka eh, novodobých pracovných vzťahov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Ďalším cieľom nášho predsedníctva je dosiahnuť eh, rovnaké príležitosti pre mužov a ženy na trhu práce. Chceme odstrániť rozdiely v odmeňovaní a chceme eh, zlepšiť slučiteľnosť eh, práce a súkromného života pre rodičov a tých, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov alebo iné osoby. Toto považujeme eh, za mm, dôležitý prvok v, pri podpore e, rovnovážneho a inkluzívneho rastu. Dôležité, aby sa ženy mohli predsadiť aj na vyšších priečkách, na vedúcich priečkách aby naozaj na trhu práce boli pre všetkých dané rovnaké šance. Chceme v legislatívnej oblasti tlačiť na uzavretie rokovaní s Európskym parlamentom. E, v súvislosti s smernicou o lepšom, lepšej zlučiteľnosti e, súkromia a práce. Pokúsime sa vrátiť k rokovaniam v súvislosti s poskytnutím, respektíve s garanciou rovnomerného zastúpenia mužov a žien v dozorných radách. V nelegislatívnej oblasti pôjde o závery rady v súvislosti s odstránením rozdielov v odmeňovaní. Rada EPSCO zasadne 15. marca v Bruseli a 13. júna v Luxemburgu. A neformálna rada ministrov zamestnanosti bude 10. a 11. apríla 2019 v Bukurešti. Popri už spomínaných podujatiach na tému mobility pracovníkov a e, v súvislosti s ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou pri práci. Budeme robiť aj ďalšie konferencie, napríklad e, účasť maloletých na rozhodovaní a pri príprave európskych politok bude 6. a 7. mája v Bukurešti, potom aktualizácia kompetencií dospelých pre lepšie predsedníctvo na trhu práce 16. a 17. mája, potom konferencia na najvyššej úrovni o rodovej rovnosti 30. 31. mája, konferencia na tému perspektívy istambulského dohovoru, Nový horizont a zmena paradigmy to je ďalšia konferencia, ktorú plánujeme. A sme presvedčení, že rumúnske predsedníctvo priniesie konkrétne výsledky pre všetkých európskych občanov. To však bude možné iba v prípade, že všetky členské krajiny a všetky relevantné inštitúcie EÚ budú spolupracovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Teším sa na vaše otázky a očakávam vás v Rumunsku. Dovolte mi, aby som teraz veľmi stručne opísal plánované kroky na jednotlivé témy. Najdôležitejšou témou to je ten Európsky úrad práce. E, rumúnske predsedníctvo tento návrh veľmi podporuje a budeme sa teda naozaj veľmi snažiť dosiahnuť pokrok. Naozaj je to naša priorita. Tešíme sa, že stanoviská kolegislátorov sú podobné, hoci sú tu ešte určité názorové rozdiely. Chceme, aby to nariadenie eh, bolo schválené ešte počas nášho predsedníctva. Ďalej, koordinácia eh, systémov sociálneho zabezpečenia, dôležitá téma pre radu. Eh, cieľom je dosiahnuť voľný pohyb osôb, úplný vďaka modernizácie modernizácii koordinácie národných systémov sociálneho zabezpečenia. Spoluzákonodárci majú rovnaké ambície a naozaj urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa pohli rokovania dopredu. Tretia téma smernica o lepšej zlučiteľnosti rodiny a práce. E, sme presvedčení, že trialóg zajtra povedie k politickej dohode. Štvrtá téma, smernica o transparentných a spolahlivých pracovných podmienkach. E, po troch trialógoch počas rakúskeho predsedníctva budeme ako rumunské predsedníctvo v téme pokračovať s tým, že chceme túto smernicu uzavrieť, teda prijať ešte počas nášho predsedníctva. Inštitúcie hľadajú riešenia pre rovnovážny vzťah. Dôležité je to e, aby sa tá smernica mohla čo najrychlejšie implementovať a preto je potrebné zohľadniť aj názory sociálnych partnerov. Ďalej smernica o karcinogénoch a mutagénoch. Na pracovisku trialog sa už spustil 16. januára a dúfame, že aj túto tému uzavrieme ešte počas nášho predsedníctva. Nariadenie o Európskom fonde prispôsobenia sa globalizácii počas predchádzajúceho rakúskeho predsedníctva už došlo k istému pokroku, na ktorý chceme nadviazať a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť v marci všeobecné smerovanie. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Yes, it's a ambitious... Ďakujem pekne. Áno, naozaj veľmi ambiciózny zoznam ste nám predložili a Skutočne sa budeme snažiť prispieť k tomu, aby sa vám to podarilo. Zo všetkých síl sa o to budeme snažiť. Teraz navrhujem prvé kolo otázok. Dám slovo koordinátorom. A tí, ktorí sa prihlásili, tiež dostanú slovo. Začneme pánom Kásom za EPP. Pán Kasa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za vašu prezentáciu. Naozaj želám veľa úspechov vášmu predsedníctvu. Je to veľmi dôležitý moment, keďže je to posledné predsedníctvo pred koncom funkčného obdobia tohto parlamentu máme viacero eh, dôležitých tém, ktoré sa nachádzajú v kritickej fáze. A preto naozaj budeme potrebovať plnú podporu tohto predsedníctva. Vy ste hovorili o tých balíkoch, transparentné, spolahlivé pracovné podmienky, eh, ten pracovný úrad, eh, rovnováha medzi eh, životom súkromným a pracovným. Neviem, či je to úplne vaša priorita. Mm, viem, že Rakúšania sa veľmi snažili, investovali do toho veľa energie a naozaj sme v kľúčovej fáze. A je dôležité, aby sme využili eh, tú chvíľu, aby sme tieto rokovania uzavreli. Ide o smernicu, ktorá naozaj bude vplývať na európskych občanov. a vidíme, že sú tu čoraz flexibilnejšie pracovnoprávne vzťahy, čo samozrejme musí ísť ruka v ruke s určitými opatreniami, ktoré budú podporovať hlavne ženy a teda rodiny. Čiže dúfajme, že sa nám podarí nadviazať e, na tom momentum, ktoré vzniklo počas rakúskeho predsedníctva ESF a EGF. To je osobitná kapitola Mrzí ma situácia v oboch prípadoch. Nemáme stanovisko rady, hoci sú to dôležité témy. Pani spravodajkyňa sa k tomu ešte vyjadrí. A mne by teda zaujímalo, ako to momentálne vyzerá, čo plánujete, aké riešenia navrhujete, keďže opakujem, rada nemá žiadne stanovisko a je to dosť nepríjemné. To by boli moje otázky. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kása A teraz dostáva slovo z SAD pani Jongerius. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán minister, pretože ste prišli a že ste nás oboznámili s tým, čo plánujete. Mne sa páči tá kombinácia realizmu a ambicioznosti lebo ambície momentálne potrebujeme, ak naozaj chceme završiť prácu na tých dôležitých témach, ktoré sú ešte otvorené. Takže ďakujeme, že teda nielen ten realizmus ponúkate, ale aj tie ambície a že chcete tie trialógy doviesť do úspešného konca. Tiež sa veľmi teším, že ste zdôraznili potrebu konvergencie v EÚ ja súhlasím s tým vašim pocitom, že sociálna ekonomická kohezia e, je naliehavým problémom a tá otázka týkajúca sa ASF a EGF e úzko súvisí práve s konvergenciou a koherentnosťou, preto ma zaujíma vaša odpoveď na otázku kolegu Kasu. Chcem povedať, že sa teším, že na zozname máte vytvorenie ELA, že to je jedna z vašich priorít. Nerada by som zachádzala do prebiehajúcich trialogov, nejako do nich zasahovala, pretože je tu kopa ľudí kompetentnejších než ja, ale chcela by som využiť príležitosť povedať, že si nemyslím, že prvou prioritou je sídlo tejto novej agentúry. Myslím, že by bolo rozumnejšie, keby sme to celé spustili a otázkou sídla sa zaoberali až neskôr. Áno, zneužívanie pracujúcich v celej EÚ je téma veľmi dôležitá na tom sa zhodneme a, ne, a teda boj proti e, zneužívaniu pracujúcich je vlastne cestou k posilneniu ich práv. Takže to je dôležitá téma. Možno, že nie jedno z hlavných priorít to súladenie práce a rodiny, ale spomínali ste tú ambicioznosť, završenie trialógu zajtra, to by bolo naozaj super. a tiež transparentné a predvídateľné pracovné podmienky. To je tiež dôležité pre pracujúcich v EÚ. Napríklad ženy opatrovateľky alebo celkovo v zdravotníckom sektore s flexibilnými zmluvami naozaj potrebujú e, priestor pre zrovnováženie zosúladenie práce a rodiny a potrebujú aj slušné, dôstojné pracovné podmienky, aby mohli žiť v istote. A dúfam, že aj v prípade tých karcinogénov a mutagénov tejto smernice sa pohneme vpred. Lebo vďaka tomu budú môcť pracujúci pracovať v bezpečnom prostredí a dožiť sa vysokého veku v zdraví. A ešte ďalšia vec, nemenej dôležitá, ak sa uzavrie spoločný rámek európskych štatistík, a ktoré teda to sa naozaj udialo dnes ráno, tak si môžete naozaj odškrtnúť jeden z bodov na tom zozname. Takže blahoželám k uzavretiu tohto trialógu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz koordinátor za EKR, pani McIntyre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister, že ste prišli. Zdedili ste predsedníctvo v naozaj rušných časoch. Váš premiér ako niekdajší, vaša premiérka ako niekdajšia E, europoslankyňa bude vedieť, ako rokovania fungujú, čiže sú to dôležité insiderské informácie o tom, ako môžu spolu zákonodarci spolupracovať. Vypočuli sme si vaše priority z legislatívneho hľadiska a je tam fakt všetko. A tiež sme si vypočuli koordinátorov, ktorí tiež všetkému pripisujú vysokú prioritu. Ale naozaj si kladiem otázku, či všetko naozaj môže byť až takou prioritou. Moja priorita to je dobrá legislatíva. Moja skupina za každým podporovala agendu uh, Better Regulation, medzišľovnú dohodu. Uh, v tejto oblasti si veľmi ctíme. Takže Stále moja otázka. Myslíte si, že sa podarí legislátorom zabezpečiť takúto kvalitnú legislatívu pre našich občanov, takú, ktorú bude možné vymáhať, ktorú bude možné implementovať a ktorá priniesie výsledky priamo v teréne? A súhlasíte so mnou, že je dôležitejšie mať kvalitnú legislatívu, než uzavrieť všetko, stoj čo stoj, ešte pred koncom tohto mandátu. Ďakujem, ďakujeme. A teraz dostáva slovo pani Tum, ktorá zastupuje skupinu ALDE. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pánovi ministrovi za to, že prišiel pán Kalveš bol náš koordinátor tu nemôže byť, čiže ho tu zastupujem. ALDE víta to, že súladenie práce a rodiny e, je jedno z vašich e, priorit. Áno, chceme ambicioznú legislatívu oblasti do konceptu funkčného nástroja na zlepšenie rodovej rovnosti a posilnenie zastúpenia žien na trhu práce. Vyzývame predsedníctvo, aby urobilo všetko, čo bude v jeho silách, preto, aby vznikla ELA a aby aj vznikla smernica o transparentných a spolahlivých pracovných podmienkach do konca tohto funkčného obdobia. Mobilita občanov, odstraňovanie bariér v slobodnom, slobodnom pohybe ľudí, e, tomuto pripisujeme veľkú, do, veľkú dôležitosť e, a tiež e, koordinácia systému zabezpečenia, teda pozmenené nariadenie. Dúfame, že sa to podarí dosiahnuť v najbližších týždňoch. Zjednodušovanie postupov, prenosnosti získaných eh, práv eh, v rámci systému sociálneho zabezpečenia. To je pre nás dôležité. Tiež by sme chceli, aby predsedníctvo zabezpečilo, že členské štáty urýchlia implementáciu agendy eh, nových zručností a že budú naďalej robiť iniciatívy na zlepšovanie vzdelania, prístup k novým zručnostiam, hlavne tým digitálnym, celoživotné vzdelávanie školenia, preškolenia, aby sme integrovali aj starších a znevýhodnených a aby sme e, riešili nedostatok určitých zručností na trhu práce. A ešte posledná vec. Mrzí nás, že smenica e, antidiskriminačná je stále v rade blokovaná. Vyzývame komisiu a radu, aby našli pragmatické riešenie a dúfame, že vy v tomto budete tiež pôsobiť. Krajiny by sa tiež mali viac snažiť e, o inklúziu postihnutých na trh práce, odstraňovanie legislatívnych bariér, e, aby teda prispôsobovali e, pracoviska, bojovali s byrokraciou a vytvárali stimuly pre zamestnávanie takýchto ľudí. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz má slovo QE, NGL. ale nevidím, že by tu bol nejaký zástupca, takže zelený pani eh, Lambert, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som privítala medzi nami dnes rumunské predsedníctvo. Eh, niekedy eh, si myslíme, že predsedníctva z malých krajín e, dosahujú tie najlepšie výsledky. Vo vašej prezentácii e, ste e, nám povedali E, aké e, veľké veci nás čakajú v legislatívnej oblasti v nadchádzajúcich e, týždňoch a tiež čo sa bude diať počas volebného obdobia o voľnom pohybe osôb, mm, teda ten dokument ma zaujíma, pretože som tieňovou správodajkyňou v tejto oblasti v Spojenom kráľovstve vidíme veľké e, e, výsledky e, voľného pohybu osôb a tovarov, ktoré nám to prinieslo pre ekonomiku a tiež e, voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie. To musí byť recipročné. Vidíme tu trošku e, akoby e, východo-západné napätie niekedy a zaujímalo by nás, čo urobíte v rámci vášho predsedníctva v prospech vzájomného porozumenia, pretože to je niečo v prospech Európskej únie, aby žiadna krajina nevyužívala nejaké výhody, eh, ktoré iné nemajú. Takže zaujímal by ma, ako vaše predsedníctvo môže prispieť k takémuto širšiemu porozumeniu. A tiež ešte jedna otázka týkajúca sa agendy e, o zručnostiach. Už e, sa e, veľa urobilo ako, teda o, o tom, ako je potrebné prispôsobiť prácu, ako možno urobiť situáciu efektívnejšou. Čiže to by ma zaujímalo, či to bude tiež súčasťou vašej agendy týkajúcej sa zručnosti. Ďakujem pekne. Vidím, že FDD tu dnes nemá zástupcu, takže NF tiež, ale e, tu žiadny zástupca dnes nie je, takže to znamená, že pristúpime k druhému kolu. E, poslanci, ktorí sa prihlási o slovo e, Emilian. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán minister, vítam vás v Európskom parlamente. Je mi potešením e, mať možnosť vás, vás tu privítať. A teším sa, že ste nám predstavili priority tohto prvého rumúnskeho predsedníctva. Je to dôvod na hrdosť pre nás Rumunov. A musíme zostať realistickí a zároveň ambiciozni, pretože naše predsedníctvo je relatívne krátke a tých dokumentov, ktoré e, sa e, budú preberať. Tých je veľa. Hovorili ste o európskom pilieri sociálnych parál. Maria Žotu e, v miestnosti nie je prítomná, ale ďakujem, že ste túto problematiku spomenuli, pretože po piatich rokoch v Európskom parlamente musíme prísť s konkrétnymi výsledkami a, a váš mm, ďaleko siahly plán nám ukazuje, že to je možné. Hovorili ste tiež o konvergencii. Ministerstvo, e, ktoré vediete a e, výbor MPL. E, sa zaoberajú sociálnou spravodlivosťou. V Rumunsku potrebujeme sociálnu spravodlivosť a dokumenty, ktoré ste spomínali v rámci tejto problematiky, prispejú k tomu, aby v Európskej únii bola lepšia e, sociálna spravodlivosť. Musím vám povedať, kolegyne, kolegovia, že Rumunsko nie je malá krajina, je to siedma e, krajina podľa počtu obyvateľov a po Brexite budeme šiestou, pokiaľ ide o počet obyvateľov spotrebiteľov. Žiaľ, ale nie je to tak eh, s našou ekonomikou, pretože mnohí eh, Rumúni eh, odhadom 4 milióny žijú v zahraničí. Možno by ste nám mohli povedať, aké opatrenia plánujete, aby sme primeli týchto ľudí opäť sa vrátiť domov, tam, kde ich potrebujeme. Myslím si, že pracovné sily v Rumunsku skutočne potrebujeme. Hovorím tu o pracovných miestach, ktoré ste avizovali spolu s pani ministerkou Intot Montero. Potrebujeme Rumunov, potrebujeme Európanov, potrebujeme pracovné sily u nás doma. Ešte raz gratulujem, veľa úspechov želám do vášho predsedníctva. Už máte len nejaké 4 5 eh, týždňov na eh, rokovania. Komisia už eh, to avizovala, že po februári sa vlastne žiadne rokovania už konať nebudú, takže naozaj veľmi, veľmi krátky čas máte k dispozícii. Veľa úspechov. Ďakujem pekne, pani Fontati. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som rada privítala pána ministra a chcem vám zaželať veľa úspechov e, do predsedníctva. To je dôležité nielen pre nás, mm, ale aj pre európskych občanov. Pani predsednička povedala, že je dôležité zmobilizovať občanov, aby vedeli, že tu skutočne v Európskej únii existuje európske zameranie, že sociálny pilier bude prioritou. Ako tu už minulý týždeň odznelo z úst koordinátora, sme schválili text sociálneho piliera plus bude dôležitý pre financovanie nasledujúcich programov do roku 2027 a bude mať priamy pozitívny dopad na vzdelávacie a školiace systémy a tiež pracovné systémy a sme presvedčení, že tiež prispieje k väčšej sociálnej inklúzii, k väčšej miere účasti znevýhodnených skupín občanov a tiež to e, tiež súhlasí do veľkej miery s prioritami, ktoré ste popísali. Zamestnanosť, sociálny pilier, demografická oblasť, to je pre Španielsko u nás doma veľmi dôležité. Tam máme závažné problémy s úbytkom obyvateľstva, takže ten sociálny fond je pre nás veľmi dôležitý a nie je teda náhodou, že v takom krátkom čase sme našli zhodu naprieč všetkými politickými skupinami v parlamente, aby sme mohli minulý týždeň takou veľkou väčšinou schváliť Európsky sociálny fond. A myslím, že môžem hovoriť za všetky politické skupiny, že toto je politická priorita a musíme sa pokúsiť aby z toho vzýšiel dobrý projekt pre nasledujúce roky a chceme to dokončiť ešte v rámci tohto mandátu. Chcem teda vedieť, čo si myslíte o tom, respektíve aký význam prikladá vaše predsedníctvo tejto správe a aké sú lehoty. Áno, uvedomujeme si, že to bude zložité, ale e, chcela by som vás poprosiť, aby ste začali rokovať, pretože to by bola dobrá správa a dobré posolstvo, ktoré by sme vyslali občanom. My sme našu časť práce urobili a mm, keď e, sme sa dokázali takto všeobecne dohodnúť, tak len preto, že sme dokázali zabudnúť na politické rozdiely medzi nami a máme tu rovnovážny výsledok, e, ktorý podporili všetky strany. E, pani Moranžatie. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister. Želám vám naozaj veľa úspechov počas rumúnskeho predsedníctva. Máte naozaj ťažkú úlohu. Vaše predsedníctvo trvá pol roka, ako všetky, ale vo vašom sú obrovské výzvy. Prvá výzva to je dokončiť posledné rokovania a všetci vieme, že tie rokovania sú veľmi dôležité. Naozaj sme od dlho pracovali na vytvorení Európskej, e, sociálnej Európy, čiže teraz vy máte tú zodpovednosť, tie texty, ktoré sú rozpracované, aby ste ich završili. A ja teda by som bola rada, keby ste to robili so všetkou energiou, všetkou rozhodnosťou, aby tieto rokovania boli završené, lebo to sú texty, ktoré sú nevyhnutné a veľmi na nich záleží. To je vaša prvá úloha. Vaša druhá úloha, druhá výzva, to je to, že európsky občania musia mať pocit, že Európa pracuje pre nich. No a toto je dôležité, aby sme Európu občanom priblížili, aby v čase volieb, hlavne v čase volieb, e, toto vnímali a tie voľby budú počas vášho predsedníctva. Preto máte na pleciach obrovskú odpovednosť, nie ste sami, vás všetci podporujeme. Ale Rumunsko, nová krajina, ktorá poprvýkrát je v predsedníckej stoličke, má tú úlohu ukázať alebo dokázať, aby tá proeurópska mobilizácia e, na proeurópskych hodnotách bola e, základom budúceho Európskeho parlamentu. A toto je obrovská zodpovednosť pretože celá práca ďalšieho funkčného obdobia a všetky podmienky práce budúceho funkčného Európskeho parlamentu budú závisieť od toho, ako sa vám to podarí. Ja vám dôverujem, ale prosím, majte to na pamäti. Tretí bod, ku ktorému som sa chcela vyjadriť, pretože sa neviem venovať tomu, čo už povedali kolegovia, ale sú tu niektoré body, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Vy ste hovorili o rodovej rovnosti, hovorili ste, že chcete eh, zmenšiť tie rozdiely v odmeňovaní. Ak sa vám to podarí za pol roka, tak ja prídem žiť a pracovať do Rumúnska. Je to veľmi dôležitá, veľmi zložitá vec. Chcem vám ale povedať, že okrem toho rozdielia, rozdielu v odmeňovaní je potrebné dávať pozor aj na kariérne možnosti žien. Tomu sa venujte, pretože keď sa pozrieme na odhady a Jean Lambert e, to veľmi dobre povedala, hovorila o nových kompetenciách, ktoré budú potrebné, ale vieme, že pokiaľ je tú pyramídu zamestnaní, 15 zamestnaní e, vlastne zmizne do budúcna. E, to sú zamestnania s nízkou kvalifikáciou a to sú pán minister, práve tie zamestnania, kde sú ženy viac zastúpené ako muži. Takže na jednej strane je potrebné uznať kompetencie žien, mobilita v kariére, od úplného spodku až na vrchol pyramídy. Nechceme iba viac žien v rozhodujúcich pozíciách. Je dôležité, aby všetky tie nové kompetencie boli Eh, na prospech mobility všetkých pracujúcich v Európe, ale hlavne žien, lebo je to pre ženy veľmi citlivá otázka. Nedej o otázku rodovej rovnosti iba. Je to naozaj problém extrémnej chudoby žien. A toto je politický, ekonomický a zároveň sociálny problém. A práve z údeň dôvodov by som bola rada, keby e, sa vaša práca zameriavala práve aj na túto tému, tam keby ste zaradili vyššiu rýchlosť. Ďakujem pekne. Give... Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo e, pánovi Šogorovi. Eh, Ďakujem pekne. A ja by som vám rád zaželal veľa úspechov e, počas tohto krátkeho trojmesačného obdobia, ako už spomínali kolegovia. Moja otázka sa týka oblasti e, prepravy. E, má to dopad na 100 tisíce pracovných miest, najmä na okraji Európy balíček o mobilite týkajúci sa cestnej dopravy je opatrením, ktoré rozdeľuje e, jednotný spoločný trh. Ako viete, po dvoch e, pokusoch v parlamente o prijatie tohto balíčka komisia už E, teda komisia e, konštatovala, že e, sa nepodarilo ich prijať. Neviem, chcem sa opýtať, či naďalej zotrváte v rovnakej pozícii, či vaše stanovisko k tomuto balíčku na rade bude rovnaké. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz pán podpredseda. Ďakujem pekne. Pán minister, naozaj sa mi páči to váš dôraz na občanov, občianstvo, pretože každodenne vidíme, že je tu istá forma potreby nejakého vzájomného zmierenia medzi európskou úrovňou, národnou a občanmi. A to, ako to dosiahnuť najlepšie, tým je naozaj reagovať konkrétne na potreby, požiadavky občanov vzhľadom na tú realitu, v ktorej žijú. A práve sociálna oblasť a e, zamestnanie, e, to je práve to im najbližšie. Čiže e, preto sa mi páči vaša, vaša ambícia. A vy ste hovorili uh, tak dvojstĺpcovo, akoby e, na jednej strane ambícia a druhý stĺpec realizmus. Ja vám chcem povedať, že realizmus dnes znamená mať ambície. Mať ambície znamená byť realistom vzhľadom na tie výzvy, ktoré e, s ktorými sme dnes konfrontovaní v Európskej únii. Času nie je veľa, dovolte, aby som sa venoval dvom veciam. Prvá vec, e, a to je hlbkovo nedemokratická otázka, máme reprezentatívnu demokraciu, zastupiteľskú demokraciu, ale tá môže fungovať dobre iba v prípade, že tu budú nejaké nástroje sociálneho sprostredkovania, e, sociálnej partnery, e, tripartita, to je tá dôležitá zložka. Mňa by zaujímalo, či počas vášho predsedníctva príjmete nejaké intenzity tieto, týmto smerom, teda aby boli aktívnejší sociálni partneri partneri napríklad pri navrhovaní konkrétnych reakcií na konkrétne problémy. Druhý prvok, to je vec, kde som bol zapojený ja, to ide, tá, to ide o tú tretiu tranšu, e, pokiaľ ide o karcinogéne a mutagéne látky. A toto je naozaj veľmi dôležitá vec. Konkrétne, čo ešte máme konkrétnejšie pre ľudí než zdravie? Čo je konkrétnejšie pre ľudí než možnosť povedať si, e, zajtra budem rovnako zdravý ako dnes, neprídem o život e, v dôsledku svojej práce. A toto je podľa mňa vec, ktorá ide ruka v ruke s vašou ambíciou a stále sa hovorí o Európe, ktorá chráni. To je ten slogan. A toto je práve tá možnosť konkrétne ukázať, ako Európska únia chráni. Takže myslím, že naozaj e, potrebujeme tú tretiu tranšu, potrebujeme naozaj veľké ambiciozy, prvý trialog už, e, veľké ambície, prvý trialog už prebehol, mm, takže dúfam, že tú tretiu tranšu schválime ešte počas vášho predsedníctva. Ešte sa názory trošku e, líšia, ale myslím, že tie intencie a zámery sú podobné. Takže toto je práca pre vás počas vášho predsedníctva, lebo to je taká tranzícia prechod do budúcna, aby táto revízia smernice o mm, karcinogénnych a mutagénnych e, látkach, aby sa nezamerala na túto, alebo nelimitovala iba na tú tretiu tranšu, ale neskôr možno aj štvrtú a tak ďalej. Prečo? Lebo sú naozaj stovky, tisícky látok, z ktorých mi vstupujú dennodenne do kontaktu pracujúci. Každý týždeň, možno aj každý deň je tu nejaká nová látka a pravidelne sa dozvedáme, že niektoré z týchto látok bohužiaľ majú negatívne dopady, o ktorých sme pred predtým nevedeli. Čiže je to nejaká permanentná revízia, e, ktorú nevyhnutne potrebujeme. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Rajnke za zelených. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán minister za to, že ste medzi nás prišli a poskytli nám prehľad o týchto obsiahlých plánoch rumunského predsedníctva. Rada by som sa venovala jednej konkrétnej téme a síce indexácia e, detských prídavkov. To je téma, ktorá vyvolala veľký rozruch v niektorých členských štátoch, okrem iného aj v Nemecku. A myslím si, že je to veľmi nebezpečná rozpráva, lebo sa stane to, čo povedala kolegyňa Žil, že tu budú vlastne e, jedných Európa Európanov voči druhým provokovať a vznikne z toho veľmi e, mm, veľká debata aj v Spojenom kráľovstve. To bol vlastne e, kvazi e, štart celej kampane o Brexite, veľmi antieurópska kampaň. A ide v podstate o zásadu Európskej únie a síce rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ bez ohľadu na to, z ktorého štátu prichádzajú. Pre mňa by bolo dôležité dozvedieť sa, čo Rumunsko a predsedníctvo predsedníctvo rumunské plánuje urobiť v tejto oblasti, pretože e, veci len tak im nechať voľný priebeh, to nemôže byť riešenie. To sme videli aj v Spojenom kráľovstve. Už sú určité legislatívne procesy v niektorých štátoch, pokiaľ ide o indexáciu, čo chcete urobiť, aby sa tomu zabránilo, aby nezačali jeden členský štát za druhým príjmať takéto zákony, pretože v konečnom dôsledku by to skončilo v situácii, e, ktorá bude úplne protichodná s cieľmi a základmi Európskej únie, takže by ma zaujímala konkrétne vaša stratégia, vaše plány, čo s týmto chcete urobiť. Ďakujem a posledná otázka, pán Kukan. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička pán minister. Vítam vás v našom výbore. Pokiaľ ide o vaše prvé historické rumunské predsedníctvo, každý vám pripomína, aké ťažké to bude, náročné, dôležité. To je pravda. Ja by som ale e, jedným dýchom povedal, že je to pre vás vynikajúca príležitosť ukázať, že ste dobrí, preukázať vašej, vaše kvality Európe urobte tak a umlčte všetky tie skeptické hlasy o tom, že Rumunsko je neschopné e, účinne e, predsedať Európskej únii. Želám vám veľa šťastia. Chcel by som tiež spomenúť, že vaša spolupráca e, s výborom EMPL, že tu si všetci budú veľmi vážiť. Prečítal som si váš zaujímavý program predsedníctva. Sústredujete sa na pracovné záležitosti záležitosti. To e, je veľmi e, sporná, e, teda problematika plná rozporov, ale chceme vychádzať z našich slobôd. Hmm. Jedna stručná konkrétna otázka týkajúca sa Európskeho úradu práce. Už ste to spomínali vo vašich slovách. Vaše predsedníctvo, pokiaľ som to správne pochopil, chce dohodnúť založenie tejto novej EL e a, a citujem, spolu s členskými štátmi rumunské predsedníctvo preskúma najlepšie možnosti na definíciu e, úlohy a zodpovednosti budúceho orgánu a bude sa snažiť dokončiť rokovania o tomto dokumente. Zdieľame e, váš názor, že táto iniciatíva má možnosť zlepšiť pravidla upravujúce mobilitu priamo na mieste pre mobilných pracovníkov a pre spoločnosti. Každopádne by sme sa radi dozvedeli, ako vaše predsedníctvo chce zaobchádzať s eh, procesom výberu eh, sídla, najmä pokiaľ ide o problematiku načasovania. Takže eh, mm, vzhľadom na moju otázku a záujmy Slovenska, dúfam, že budete správne si interpretovať dôvody, prečo sa na túto otázku vôbec pýtam. Ďakujem pekne za všetky vaše pripomienky a teraz dávam slovo pánovi ministrovi. Vypočuli ste si, čo povedali poslanci. Majú veľkú dôveru eh, vo vás. Naplánovali ste si toho veľmi veľa, máte eh, dosť málo času k dispozícii, ale nech sa páči, dávam vám slovo aby ste e, sa mohli pokúsiť odpovedať na e, väčšinu z položených otázok. Takže máme vo vás veľké nádej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj poslancom za otázky, ktoré položili. Budem sa snažiť e, a zoradiť to do jednotlivých bodov, e, pretože tých otázok bolo skutočne veľa. Som tu samozrejme na to, aby som sa snažil zodpovedať na všetky otázky, pretože sú to veľmi dôležité témy, na, nad ktorými sme sa zamýšľali aj my, keď sme pripravovali náš program a keď sme uvažovali o tom, ako čo najlepšie postupovať, ako jednoducho podporiť Európsku úniu a ako možno, e, aký príspevok môžeme priniesť únii v, tejto, v tomto období. Podľa mňa tá jedna z vecí, ktorá je dôležitá, e, ktorú sme začali a ktorá je otázkou aj e, nášho pohľadu na Európsku úniu, to je toto. Pre Rumunsko ujať sa predsedníctva na Rade Európskej únie je o vynikajúca príležitosť e, ukázať to, ako podporujeme európske hodnoty. My e, máme dôveru v tieto hodnoty a e, chceme prispieť, ako len to bude možné, ku konsolidácii tohto procesu a hodnot Európskej únie z toho plinie určitý pocit uspokojenia a vidím ho aj vo vašich e, otázkach. E, vidím, že podporujete nás ako predsedníctvo e, a vyzývate nás na riešenie týchto otázok, hoci nemáme neobmedzený čas na toto všetko. Takže v odpovedi na otázku pána kázvu. My sme e, e, skutočne e, položili veľký dôraz na jednotlivé priority. Budeme sa snažiť hľadať riešenie, ktoré zabezpečí rovnaké práva pre všetkých a urobíme všetko, aby sme uzavreli ten spis, o ktorom ste hovorili. Pokiaľ ide o Európsky sociálny fond a Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácii. Mal som to a mám to šťastie, že mám vo svojom týme vynikajúcich vyjednávačov tu v Bruseli a aj vynikajúcich e, expertov u nás doma na ministerstve. My veľmi intenzívne pracujeme a chceme dosiahnuť výsledok e, v primeranej dobe. I len tak na okraj e, chcem povedať, E, že ja už od roku 1995 sa venujem tejto problematike sociálnej spravodlivosti a Um, takže myslím, že veľmi dobre chápem, čo znamenajú práva, slobody, práva postihnutých, maloletých, všetko to, čo sa týka práce, práva občanov, v rámci sociálneho piliera. Európske orgány a samozrejme e, aj my e, budeme e, intenzívne pracovať na tom, aby sme dokončili tieto rokovania a prácu na tom normatívnom akte máme e, pomerne e, blízke e, stanoviska, ale treba si ešte určité otázky objasniť a práve preto analizujeme, aký bude najefektívnejší postup, pokiaľ ide o výber priorít. Takže najskôr, e, e, pokiaľ ide o výber miesta pre agentúru, najskôr musíme definovať a vôbec e, vyriešiť otázku agentúry a potom budeme uvažovať o, o, o výbere sídla. No a tým sa dostávam k ďalším trialogom a tie práve sa budú zameriavať na tú vôľu dosiahnuť konkrétne výsledky, jednoducho priniesť určitú pridanú hodnotu. A tu vychádzam z práce svojich kolegov, ktorí sú vynikajúci vyjednávači a verím ich schopnosti jednoducho dospieť určitému kompromisu a dohode ohľadom e, tohto, tohto spisu. Takže ako vidíte, máme veľkú ambíciu, a, ale vieme, že nemáme toľko času, aby sme to splnili. Musíme teraz spolupracovať e, s vami, počítať s vašou podporou, aby sme mohli uzavrieť tieto spisy, ktoré sú nesmierne dôležité pre občanov Európskej únie. No a pokiaľ ide o tie e, prídavky pre deti, chceme, aby jednotný trh e, fungoval na e, korektných a transparentných princípoch, ktoré platia vo všetkých členských štátoch. A toto je dôležité aj pre túto otázku, túto oblasť. A v prípade porušení sú mechanizmy na analýzu a ukladanie sankcií prípad od prípadu. Pán Lambert, vy ste hovorili o mobilite. My sa snažíme dosiahnuť konkrétne riešenia. Nariadenie 883 obsahuje konkrétne prvky, ktoré uľahčia mobilitu a budeme sa snažiť e, urobiť maximálny e, pokrok v tomto spise. Vieme, ako dôležité, aké dôležité to je a už sa o ňom rokuje veľmi dlho. A dúfam teda, že e, postupujem podľa poradia, tak ako mi boli otázky položené. A teraz to, čo povedal pán Pavel, národné opatrenia Pani, pani Pavel, máme 4 e, milióny e, Rumunov, e, ktorí mm, nepracujú v Rumunsku. A vláda úzko spolupracuje s odbormi a s priemyslom na tých e, pracovných e, štipendiách pre e, Rumunov, ktorí žijú v zahraničí a pracujú v zahraničí. Uvidíme, aké, tie, aké to priniesie výsledky, ale to predsa len nie je súčasťou tejto, tejto debaty. Európska, sociálna Európa. Cieľom rumunského predsedníctva je jednoducho zamerať sa v prvom rade na občanov. Ide nám o to, aby sa zlepšila životná úroveň Európanov a musíme na tom spolupracovať, aby sme taký cieľ dosiahli. A teraz e, platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Uvediem príklad z mojej krajiny. V Rumunsku tento rozdiel je 5,2 a v Európe v priemere je to 16 Takže e, program e, vlády počí, e, počíta s prístupom k fondom a 47 ľudí, ktorí ten program, ktorý sme spustili, využívajú, sú ženy. A mm, podľa mňa toto je veľmi dôležité práve v Rumunsku. E, v rámci možností sa budeme snažiť ponúknuť aj ostatným európskym krajinám využitia našich skúseností na celoeurópskej úrovni. Som e, samozrejme k dispozícii aj tomuto výboru, ak pani predsednička bude toho názoru, e, že je potrebná moja prítomnosť, podobne ako mi to povedali na výbore FAM dnes dopoludne, tak tu budem samozrejme v záujme konštruktívneho dialógu. Takže ako vidíme, A toto všetko samozrejme bude vtelené do e, záverov rady o rozdieloch, platových rozdieloch medzi e, mužmi a ženami. Ďalšia téma, veľmi dôležitá, to je e, zdravotníctvo a zdravie európskych občanov. Veríme tomu, že už sa blížime k určitému riešeniu, pokiaľ ide o kancerogénne a mutagénne látky a sme toho názoru, že budeme schopní tento spis aj dokončiť a to e, čo najvýhodnejším spôsobom pre európskych občanov. Domnievam sa, e, že som takto zodpovedal na všetky otázky, som e, vám k dispozícii, samozrejme sme ochotní spolupracovať s vami aj naďalej. Takže toto sú tie návrhy, s ktorými my prichádzame. Ak som predsa len e, ne, na niečo neodpovedal, prosím, upozornite ma na to. E, chcem vám prislúbiť svoju osobnú podporu aj podporu nášho e, expertného týmu, s ktorým môžete rátať. A ďakujem všetkým tu na stálom zastúpení Rumunska v Bruseli, aj tým, ktorí pracujú na ministerstve v Rumunsku. Ďakujem. A ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu snahu odpovedať na všetky otázky a aj za to, že sa chcete pokúsiť dokončiť čo najviac spisov a na vôbec e, čo najviac otázok, e, ktoré sú na programe um, ešte pred volebnou kampaňou. No a my E, budeme e, vychádzať z toho, čo ste povedali o vašej, vašej pripravenosti a o vašej ochote odpovedať aj na ďalšie otázky, ktoré prípadne vyvstanú. A maximálne sa budeme snažiť, aby tie trialógy, ktoré budú nasledovať, e, sa podarilo realizovať s konkrétnymi výsledkami, výsledkami pre európskych občanov najmä preto, že potom nás čaká volebná kampaň. Takže ďakujem vám za to, že ste prišli a opäť vás tu radi uvítame. Ďakujem. O, o sekundă, vă rog, Áno, ešte len chvíľočku s dovolením. Predsa len tu ešte zostal jeden bod, na ktorý by som chcel odpovedať, a to je ten balík mobility. Tento balík je pre nás dôležitý. Musíme však na ňom spolupracovať spoločne s kolegami z Ministerstva dopravy, pretože spadá do ich e, právomoci, ale už e, s nimi spolupracujeme na e, platovej otázke. Ďakujem, pán Šogor. Takisto dostal odpoveď na svoju otázku. Takže ďakujem vám ešte raz a opäť vás tu radi privítame. Tak teraz e, bude nasledovať hlasovanie, ale to je naplánované na 16.00. Takže budeme hlasovať o 16.00, aby tu boli všetci a preto si teraz urobíme 10-minútovú alebo skôr 9-minútovú prestávku presne povedané a začneme presne o 4.00.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

takže, dámy a páni, začneme hlasovaním a mm, sú to návrhy e, stanovisk ohľadom e, absolutória, ktoré sa týka implementácie e, všeobecného rozpočtu Európskej únie. Začneme odsekom 5. Takže kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Odsek 7a za, proti, zdržali sa. A kontrolujeme, kontrolujeme pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 za, 38 proti to znamená, že to vypadáva. A kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 6. Za? Proti? Zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Pozmeňujúci návrh 7. Len aby sme mali 100% istotu. Končím hlasovanie. Je to prijaté 36 za. Ale musíte zdvihnúť ruky. A teraz menovité hlasovanie o pozmenenom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno. 40 za, 2 proti a 1 e, neplatný. Takže pani Harkin, spravodajkyni, ďakujem. A teraz e, druhej na e, vrch stanoviska a to je pani Harkin a e, to sa týka rozvoja odborného školstva. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kontrolujeme si pozmenujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 24 hlasov za, 19 proti. Teraz pozmenujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Skontrolujeme pozmenujúci návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je tam ústny pozmenujúci návrh. Takže 30 hlasov za, 12 proti, 2 e, teda neplatné Hlasujeme o odseku 8b. And the vote is open. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To... What are you voting, please? O čom hlasujete? 8b, pozmeňujúci návrh 7. Aha, dobre. Takže stačí zdvihnúť ruku, je to jednoduchšie, ak chcete. Takže kto je za? Počkajte. OK, výborne, takže je to prijaté. A teraz menovité hlasovanie o e, návrhu stanoviska pozmenenom, v pozmenenom znení. To je za. E, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. 39 hlasov, 3 proti, 2 e, neplatné. Takže Uh, implementácia rozpočtu Európskej nadácie na zlepšovanie pracovných a životných podmienok, to je ten Eurofund, takže kompromis 1, kto je za? Proti? Uh, Zdržuje sa prijaté? Kompromis 4, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme deviatkou s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? prijaté. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Menovite, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené 42 za, 1 proti a 2 ja sa zdržali. Teraz EU OŠA, absolutórium, odsek 2, návrh 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Trojka za, proti. Overíme. Návrh číslo 3. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. EPP o jedného viac hlasuje, než má. Dobre, máme to vyriešené. 25 za, 20 proti. Nezdržal sa nikto, čiže schválené. Teraz štvorka kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal prijaté, návrh 9 Um, ehm, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11. S ústnym pozmeňovacím návrhom. To bolo stiahnuté. Takže 12. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Navrh 13 odpadá. Pokračujeme 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prepáčte. Zamietnuté. A teraz menovité hlasovanie nakoniec. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 za, 2 ja proti a 1 sa zdržal. Ďakujem pekne. Pokračujeme absolutóriom pre ETF. Odsek 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Trojka za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté návrh 8, niečo by záverečné hlasovanie rovno, menovite hlasovanie otvorené, končím hlasovanie, 42 za, 2 proti, 2 ja sa zdržali, takže ďakujeme pekne. A pokračujeme návrhom stanoviska o absolutóriu všetky európske agentúry za rok 2017, výkon, finančné riadenie a kontrola. Návrh 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, dvojka, za, proti, kto sa zdržal prijaté Zamieta sa kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Šestka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz e, záverečné hlasovanie. Nech sa páči menovite. Hlasovanie otvorené. Končíme hlasovanie 42 za, 1 proti, 2 ja sa zdržali. To teda znamená, že máme vybavené hlasovanie. Na budúce mi to pôjde lepšie. Už ma nebude zrádzať hlas a budem sa snažiť robiť to rýchlejšie. Všetci ste viete, že ešte máme ďalší bod na programe. A ide teda o informácie zo strany komisie o veciach, ktoré sú veľmi dôležité pre nás. Delegované nariadenie Poteším sa, ak tu zostanete a vypočíte si komisiu. Uh, uh, uh, a s týmto už rovno odozdávam slovo komisii. Nech sa páči. Yes. Yes, Madam uh, uh, Sokova, uh, we are waiting for you here. and... Ďakujeme, že ste prišli, pani Sovková A rovno dávam slovo, nech sa páči. Thank you very much, Chair, and, uh, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým členom uh, výboru, ktorí tu zostali. Chcem vám predstaviť prvú verziu prezentácie. Článok 14.1 nariadenia ESF vám predstavím tak aby komisia mohla príjmať delegované akty v súvislosti s jednodušenými nákladovými možnosťami, keď pošlu komisii členské štáty certifikované žiadosti o platbu. Vysvetlím vám, o čo ide, pokiaľ ide o empowerment a delegované akty z roku 2015, lebo čoraz viac členských štátov prichádza svojimi návrhmi, čiže ako to momentálne vyzerá plňovacími návrhmi, koľkých štátov sa to týka a akých druhov e, nákladov a potom, e, čo ide v súčasnom pozmenení. Článok 14.1 nariadenia ASF umožňuje komisii príjmať delegované akty identifikovať uh, e, simplified cost options, ktoré môžu využiť členské štáty na požiadanie. Môže to platiť pre aký druh druh operácie a akúkoľvek členskú krajinu. 10 takýchto sme prijali už. Vychádza to z požiadaviek členských štátov, vychádzajúc z dát, štatistík a metodiky pripravenej spoločne s členským štátom. Prijaté zrušené nákladové možnosti a článok 41, tieto delegované akty e, dávajú právnu istotu členským štátom, zlepšujú tiež účtovnú prax, zosúľadujú, teda účtovnú prax medzi komisiou a členskými štátmi a tiež môžu pokrývať e, viacero typov operácií, ktoré sú súčasťou prijatého delegovaného aktu vychádzajúco z kankulácií členských štátov. Mali sme skupinu na vysokej úrovni pre zdušovanie pred pár rokmi a jej záver bol, že by sme mali ísť cestou Simplified Cost Options. Úzko spolupracujeme s členskými štátmi. Tieto si to sami pripravujú, využívajú všetky dáta, štatistiky a štúdie. A tiež sme už vypracovali eh, takúto Simplified Cost Option na európskej úrovni. Využili sme štúdie, expertizu Eurostat a máme tu ešte ďalšie tri druhy operácií, ktoré budú môcť e, toto využívať. Komisia chce využívať e, túto možnosť čo najširšie Cieľom je dosiahnuť 50 výdavkov ESF, aby sa to riešilo e, týmto spôsobom. E, takže dúfam, že sa nám podarí to relatívne rýchlo vyriešiť. E, momentálne máme 7 členských štátov, ktoré navrhujú ísť touto cestou a Európska únia navrhuje tri typy uh, EU Level Simplified Cost Options, takže eh, vám ich teraz postupne predstavím. Delegované nariadenie um, neobsahuje toho veľa, iba štyri odseky, pardon, štyri články, ale uh, tá podstata je v prílohách pre každú krajinu. Máme jednu prílohu a keď nejaká členská št- krajina príde s ďalším návrhom, tak sa to doplní do príslušnej prílohy. E, ak chcú iba niečo zmeniť, tak sa to robí rovnakým spôsobom. Je tam teda definícia ukazovateľov, e, sú tam meracie jednotky mm, a sumy, ktoré sa uplatňujú e, a tiež je tu možnosť prispôsobiť sumy, ak o to požiada členská krajina, vychádzajúc z hospodárskych zmien a finančných údajov. Ako to vyzeralo doteraz? Vidíte, že pôvodné delegované nariadenie bolo prijaté v roku 2015, 5 krát došlo k pozmeneniu, pokrýva 18 členských štátov a máme tu eh, jednu SCO eh, na európskej úrovni pre vzdelávanie. Keď sa to pozmení, tak ako sa to teraz navrhuje, tak sa dostaneme asi na 10 miliárd pokiaľ ide o výdavky ESF, ktoré bude možné certifikovať e, práve cestou SCO. pozmeňovací na pozmenenie e, vám teda teraz slušne predstavím. Je tam jedna nová členská krajina, ktorá sa pridáva. Takže dokopy bude 19 krajín. Bulharsko navrhlo SCO pre vzdelávanie preto teda sa pridalo. Potom pozmeňujeme existujúce prílohy pre Francúzsko, Českú republiku, Slovensko, Rakúsko, Rumunsko, Cyprus a Chorvátsko Slovensko a navrhujeme SCO na európskej úrovni. Týka sa to vzdelávania nezamestnaných, poradenských služieb a e, školení pre zamestnaných. Delegovaný akt, ten sa týka jednotkových nákladov pre vzdelávanie pre Bulharsko. V prípade Francúzska bola požiadavka o, klarif- o objasnenie terminológiu predchádzajúcich e, SCO Česká republika je jasným lídrom, majú až 32 SCO, ktoré boli doteraz prijaté a niektoré z nich e, neustále aktualizujú. Takže chystáme 7. pozmeňovací návrh e, na základe ďalších návrhov SCO, ďalších SCO, takže naozaj e, budú v tomto hrať príjm. Slovensko, eh, peer-to-peer -peer vzdelávanie a eh, ďalšie hodiny alebo triedy, Rakúsko, objasnenia, pokiaľ ide o eh, náklady, priame náklady na zamestnancov a tiež jednotkové náklady v súvislosti s poskytovaním základného vzdelávania, poradenstvo mm, jeden k jednému a tiež ročné pardon, hodinové sadzby, ktoré sa budú uplatňovať e, vo vzdelávaní vo všetkých programoch týkajúcich sa ISF. V prípade Rumúnska máme dve jednotkové náklady. Jedno sa týka e, ďalšieho vzdelávania a druhé sa týka e, pomoci pri hľadaní zamestnania. Trochu dlhšie trvalo, kým sme to vyrokovali a objasnili sumy ktoré by mali súvisieť s tou pomocou pri hľadaní práce, ale podarilo sa nám to. Cyprus, nové jednotkové náklady, ďalšie vzdelávanie. A v prípade Chorvátska nové jednotkové náklady, ktoré sa predali k, e, do prílohy. Týka sa to vzdelávania v súvislosti s zamestnaním, e, pomoci predlení zamestnania a tak ďalej. Ehm, teraz SCO na úrovni EÚ v súvislosti so vzdelávaním, ktoré boli prijaté v súvislosti s piatým pozmeňovacím návrhom a teraz sa aktualizujú e, zodpovedajúc s najnovším údajom Eurostatu a tiež, aby tam spadalo aj Grécko, lebo preto sme v minulosti nemali dostatok informácií, keď sa e, v júni minulého roka príjmal 5. pozmeňovací návrh, čiže už aj Grécko tam teraz máme a niektoré členské štáty teda žiadali o objasnenie, ako sa postaviť e, k, k ku kurzom eh, ďalšieho vzdelávania eh, na polovičný úvezok, eh, teda nenáplný. SCO na európskej úrovni, off the shelf, môžu využívať všetky členské štáty a všetky riadiace orgány. Požiadala o to skupina na vysokej úrovni, aby sme takéto niečo mali. Chvíľu to trvalo a potrebovali sme všetky informácie dostupné vo všetkých oblastiach LMP, CVTS, PES, business model, PPMI a tak ďalej aby sme sa dopracovali k SCO na úrovni EÚ, aby sme naozaj mali prehľad o tých výdavkoch a nákladoch jednotlivých operácií v súvislosti s rôznymi druhmi vzdelávania, respektíve školení. Pokrýva to tri oblasti. Vzdelávacie kurzy pre nezamestnaných, e, poradenské služby a vzdelávanie zamestnaných. Máme regionalizované uplatňovanie pre niektorých členských štátov, kde sú rozdiely medzi regiónmi, pokiaľ ide o náklady. Máme tu regionálny index v krajinách typu Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, vychádzajúc z údajov Eurostatu, pokiaľ ide o rozdiely medzi regiónmi. Dôležité je, že nemôžeme členkom vybrať si, či sa uplatní SCO na úrovni EÚ alebo sa uplatní SCO ich vlastné národných údajov. SCO na základe národných údajov akceptujeme, pretože si myslíme, že toto je lepšie vyhodnotenie bližšie k terénu, pretože máme na národnej úrovni oveľa viac informácií než na úrovni EÚ a týka sa hlavne porovnateľnosti tých údajov. E, takže toto lepšie odráža reálne náklady. Členské štáty môžu využívať SCO e na európskej úrovni v prípade iných druhov operácií, kde sa to dá a môže používať. Chcem vás informovať o tom, že momentálne pracujeme na 7. pozmenení tohto delegovaného nariadenia Príjmeme ho do polovice februára. Viacero členských štátov ešte čaká na ďalšie prijatie SCO pre národné účely. Takže ja dúfam, že čoskoro po polovici februára bude mať možnosť vám to ďalšie pozmenenie prísť predstaviť, e, aby prípadná námietka mohla byť položená, predložená na čas a aby členské štáty mohli SCO používať v žiadostiach o preplatenie komisii čo najskôr. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, there are very few members left. But... Ďakujem pekne. Už tu nie je veľa poslancov, ale možno tí, ktorí zostali, by sa radi na niečo opýtali. Pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som privítať túto prezentáciu, pretože rieši problematiku, ktorá sa intenzívne diskutovala síce ako e, tie e, jednoduché e, jednotkové náklady sa e, lepšie dajú aplikovať. Ide tu o body finančného riadenia a týka sa to dokonca aj orgánov vo Francúzsku. Chcel by som sa opýtať z toho, čo ste povedali, vyplynulo následovne. Vieme, že e, členské štáty často sa zdráhali tieto opcie e, SCO využívať z rôznych dôvodov Mm, takže sú tam rôzne problémy, zdráhajú sa, možno mm, pociťujú nejaké bariéry a vy sa zamýšľate nad tým, ako tieto veci e, prekonať a vyriešiť, ale možno keby ste nám trošku viac povedali o tom, ako e, by ste mohli e, lepšie prispôsobiť e, tento proces, aby bol lepšie prístupný pre členské štáty, aby sa stretol so záujmom v Európe. Spomínali ste najmä, keď ste hovorili o úrovni EU SCO vychádzajú z údajov Eurostatu, z rôznych prieskumov a tak ďalej. Možno by som mohol zmieniť aj niečo, čo sa udialo dnes e, ráno e, pod e, takto kopaní Ulfskok pri finalizácii trialógu s radou v rámci nariadenia Európskeho štatistického systému pre sociálne prieskumy a sociálne štatistiky štatistiky, kde jedna z najdôležitejších otázok, o ktorej sa diskutovalo, bola do akej miery agentúry e, v rámci európskeho systému by e, mali e, povolenie využívať údaje za národných, teda za európskych štatistík a tiež možnosť, že Eurostat by mohol vyzvať agentúry, keď sa robia ďalšie zlepšenia zlepšenia systému pri skúmoch eh, medzi európskymi občanmi v rôznych sociálnych otázkach. A to je niečo, čo by mm, mohlo byť zaujímavé aj pre vás ako komisiu, ako spolupracovať s Eurostatom. To by eh, mohol byť vlastne dobrý vstup na zlepšenie výsledkov z Eurostatu a tiež na zlepšenie účasti rôznych agentúr e, kde sme schválili e, e, rozpočty v našom hlasovaní v 2017 a po ožívajú veľkú dôveru, aj keď ten rozpočet, tie rozpočty neboli veľmi veľké. No ako e, teda mm, kolegyňa tu prezentovala naozaj veľmi zaujímavé veci a gratulujem komisii za to odhodlanie, že sa pustila touto cestou a chcem vyjadriť naše odhodlanie podporiť v tomto komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Pilinský. Áno, mohla by som veľa hovoriť o tom, ako spolupracujeme s členskými štátmi, najmä aby e, viac využívali e, tieto možnosti SCO. Máme e, sieť spolupráce medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi, najmä pokiaľ ide o je, štandardné stupnice jednotkových nákladov a je to súčasťou programového obdobia. A ide o, o to demonstrovať, že vždy, keď e, SCO boli v e, požiadavkách na e, platby aplikované, nedošlo tam k žiadnej chybovosti, takže sa umožní zjednodušiť administratívne postupy a tie rovnaké SCO môžu byť aplikované aj medzi riadiacimi orgánmi a beneficientami, takže vlastne ide tam e, o výkonnosť tých e, fondov a tiež o zlepšenie účtovných systémov. Tiež pravidelne diskutujeme o auditoch e, s našimi pravidelnými skupinami. Mm, tak týka sa to teda tento delegovaný akt, ktorý ste spomínali, je veľmi dôležitý pri aplikácii SCO najmä tie jednotkové e, e, náklady sú veľmi e, dôležité a musia byť blízke k tej očakávanej realite v členskom štáte. A čo sa týka Eurostatu, naozaj veľmi úzko spolupracujeme. S komisiou máme dohodu o poskytovaní služieb a používame, využívame všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, ale niekedy neprichádzajú úplne aktuálne, ale s určitým oneskorením a mm, e, my e, mm, sme prevzali tú zodpovednosť, že vždy, keď nie sú aktuálne údaje k dispozícii, použije sa SCO a tieto mm, sú skutočne najbližším odhadom k tomu, čo je reálne e, možné konzultujeme to s Eurostatom, spolupráca s Eurostatom, o čo lepšia spolupráca, o, o to lepšie štatistické e, výstupy, o to jednoduchšie je aj pre nás e, základa na tom, že kalkulácie, ale samozrejme budeme pokračovať v tejto spolupráci s Eurostatom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie otázky alebo nejaké pripomienky? Nie sú? Takže konečný termín na vznesenie námietok je 25. januára a termín na predloženie námietok parlamentu a rady alebo na požiadanie o predlženie je 19. február. Takže zatiaľ nám ešte zostáva čas, ale eh, nejako nám utiekli poslanci. Eh, pod 13 máme ešte na programe rôzne nikto e, nič. Nasledujúca schôdza sa skutočne 29. januára od 9. ráno do obeda 12.30. To je na dnes všetko. A prepačte, zjavne sme zrušili 29. januára. To je dobré, lebo možno budeme mať viac energie a viac poslancov sa aj e, na stretnutí e, zúčastní. E, Takže ďakujem pekne. To je na dnes všetko. Vidíme sa čoskoro.